sleduje správa Janine Hennis Plaschert, um, dohoda medzi EÚ a USA o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely programu na sledovanie financovania terorizmu. Určite všetci veľmi dobre viete, že Európsky parlament prijal rôzne opatrenia v tejto oblasti Náš parlament pozostáva z priamo zvolených zástupcov ľudu a preto zodpovedáme za práva občanov a my musíme chápať svoju funkciu ako strážcov občianských slobôd a práv. Tam je tiež veľmi jasné, aký dôležitý je SWIFT a to sú úplne iných dôvodov. No a preto je potrebné zvážiť eh, všetky fakty a skutočnosti. Zmluva, Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. No a ešte v novembri minulého roka som premiérovi Reinfeldovi zaslal list, ktorý vtedy, teda Reinfeld vtedy predsedal Európskej rade, a požiadal som ho, aby rozhodnutie o Swifte posunuli a zohľadnili rozhodnutia Európskeho parlamentu. Bohužiaľ sa tak nestalo. A 30. novembra rada prijala to príslušné rozhodnutie a SWIFT bol prijatý. 21.12. som opätovne švedskému premiérovi Reinfeldovi poslal list. No a parlament očakáva dve veci. Poprvé, zohľadnenie nášho stanoviska v rámci rokovacieho mandátu pre dohodu a po druhé vyčerpávajúce informácie v rámci budúcich rokovacích kôl. No podobný list som zaslal aj premiérovi Zapaterovi, ktorý je súčasným predsedom rady. No a to sa udialo 21. januára a potom 8. februára. No a súčasne som zaslal podobný dopis pánovi Barosovi. Bol som v kontakte s pani Hillary Clintonovou a inými zástupcami americkej vlády. Rovnako som prijal posudky americkej strany. To všetci iste viete, pretože tie dokumenty sú verejne prístupné. Ja som tieto podklady zaslal všetkým politickým skupinám a kedykoľvek sa ste sa mohli s nimi oboznámiť. My musíme prijať skutočne zodpovedné rozhodnutie a byť čo najlepšie informovaní. Súčasná diskusia slúžia tomu cieľu a preto je taká dôležitá. A ja som veľmi rád, že zástupcovia rady a komisie sa na našej debate zúčastnia tiež. Potom nasleduje rozprava ktorá, ktoré bude vyjadrená zodpovednosť parlamentu v tejto téme. Dobre, takže prejdeme k rečníkom. No a ako prvá dostáva slovo spravodajkyňa pani Žalin Henin Plasche. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, dovolte mi na úvod povedať, že ja tiež eh, podporujem E, Európsku úniu, ktorá e, dokáže e, konať spoločne s USA. Myslím, že v tomto rámci je veľmi dôležité byť otvorený, spravodlivý a transparentný, ak chceme riešiť ten problém, ako by Európa mala spolupracovať s USA v boji proti terorizmu vrátanie využívania údajov na boj proti terorizmu. Už hovoríme o výmene informácií a využívaní údajov na boj proti terorizmu. A ktoré je a bude nevyhnutné. Dovolte mi však povedať, že európsky občania musia eh, mať dôveru eh, voči bezpečnosti, ako aj vyžadovaní údajov. No a to musia byť naše ciele. No a eh, so všetkou úctou rada nevystupovala zatiaľ dostatočne silne, aby to zaistila. No a skutočne dočasná dohoda je, sa odchýluje od európskeho, od európskeho práva a ochrany individuálnych práv a posudzovania súdov tých transakcií. My musíme boli, boli tu obrovské čísla a vyžiadaní údajov a z technických dôvodov SWIFT e, presúva balíky údajov a tým porušuje základné princípy Eh, zákonov EÚ alebo práva EÚ o eh, ochrane údajov ako eh, náležitosť a proporcionalita. A to nemôže byť ospravedlnené nejakou kontrolou. No a treba, aby bolo jasné, že parlament nemôže len sa pasívne prizerať na kroky rady a komisie. Skutočnosťou ostáva, že táto inštitúcia E, dostala, e, dostávala neustále prísľuby a žiadali, aby sme boli e, trpezliví. Avšak my nemôžeme sa spoliehať na prísľuby krajšieho zajtrajšku. Potrebujeme skutočné kroky. No a, a ten prípad z minulého týždňa to jasne preukázal. A podľa toho treba konať. Rada tvrdí, že chce zaistiť dodržiavanie súkromie, ochrany súkromia a údajov, ale poskytuje tiež prístup k údajom subjektom mimo EÚ. Rada tvrdí, e, že má tiež obavy podobne ako parlament a preto vyzýva komisiu, aby prijali, e, prijala e, rokovacie usmernenia. A prečo sa ale treba schovávať za komisiu? Pretože rada bude prida, pri, príjmať tú smernicu. A prečo neboli ešte takéto usmernenia predložené? Rada tvrdí opätovne, že chce zaistiť bezpečnosť, avšak nedokáže E, povedať, že takýmto spôsobom Európska únia outsourcuje svoje informácie do USA. E, reciprocita, e, skutočná reciprocita by by znamenala, že aj Európska únia bude dostávať údaje z USA a tým sa bude budovať kapacita EÚ. No, rada neukazuje žiadne odhodlanie dodržiavať súčasnú legislatívu ako smernicu pre poskytovateľov telekomunikačných služieb. E, rada má strach objasnite úlohu verejných orgánov. Systém PUSH neznamená nič. Je to e, len to, že SWIFT presúva, e, presúva balíky údajov, čo je nedisproporčné podľa podmienok zmluvino a rada nepredkladá žiadne európske riešenie. Nuž, povedzte mi teraz, predsedníctvo, ako môžem vysvetliť 500 miliónom Európanov, e, že nedodržujeme bezpečnostné princípy len preto, že nedokážeme e, sa presadiť, len preto, že rada e, nedokáže jasne povedať svoje požiadavky. Prosím, povedzte mi to. Skutočne pozorne si to vypočujem. Ďakujem pekne. E, ďakujem bardzo. E, pani... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni. No a v mene rady. A teraz dostáva slovo zástupca španielského predsedníctva. Pán predseda, dámy a páni poslanci, na úvod môjho vystúpenia by som začal jednoznačným vyhlásením. Španielsko jasne a rozhodne podporilo Lisabonskú zmluvu a to od začiatku a urobilo to mm, s presvedčením, že e, vstúpenie do platnosti tejto zmluvy bude znamenať okrem iného aj približenie európskych inštitúcií našim občanom. Je to cieľ, ktorý zmluva vklada práve e, do tohto parlamentu jeho väčšia úloha, jeho väčšia účasť v takých otázkach, ako je účasť v priestore bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. To je spôsob, akým chce táto zmluva dosiahnuť priblíženie občanov k inštitúciám. Teda na úvod tohto vystúpenia by som vás rád uistil, že španielské predsedníctvo sa spolu zavezuje, že budeme eh, čestne eh, spolupracovať medzi radou a parlamentom a tento začiatok je pre španielské predsedníctvo, vyplýva z nášho silného záväzku, ktorý vychádza z Lisabonskej zmluvy a jej cieľov. Rada zdieľa a tiež vaše znepokojenie, pokiaľ ide o zaistenie a odpovedanie na obavy, občan, obavy občanov, pokiaľ ide o vykonávanie e, plných slobod. V tomto kontexte aj funguje náš spoločný boj proti terorizmu, proti akémukoľvek druhu terorizmu, ako už hovorilo uznesenie zo 17. septembra. Tu v parlamente citujem doslova. EP sa rozhodne e, potvrdzuje, že je potrebné bojovať proti terorizmu a je pevne presvedčený, že je potrebné uchovať vhodnú rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a ochranou verejných slobod a ochranou základných práv. Koniec citácie. A s tým nemôžem, teda s tým musím viac než súhlasiť. To je rámec, v ktorom by som e, rád bol, aby prebehla táto rozprava. Je to nový rámec, rámec zmluvy, zmluvy úprimnej interinstitucionálnej spolupráce a zdieľaných obáv. A to nie je nové, teda e, cieľ boja proti terorizmu, ale zároveň rešpektovať princípy proporcionality a potreby, ktoré sú zároveň zárukou účinnosti tohto boja. Všetci prijímajú, že medzinárodný terorizmus priniesol nové výzvy našim spoločnostiam. Ide o relatívne nový druh terorizmu, ktorý má veľmi rozdielnú organizáciu, ktorý je nesmierne nebezpečný a ktorý mm, pôsobí na globálnej úrovni. Takže jeho vykorenenie musí tiež aj odpoveď na ňo musí byť globálna. Nemá pevné hierarchizované štruktúry a tieto proti nim môžeme bojovať len dostatočnými informáciami. Jeho nebezpečenstvo nás privedlo k tomu, že sme museli zvýšiť dozor na verejných miestach. Prevencia, koordinácia, informácie to sú tri slova, ktoré zhrňujú našu stratégiu, aby sme čelili tomuto, o tejto obrovskej hrozbe. Všetky členské štáty sme sa snažili, aby sme lepšie vnútorne aj vonkajšie koordinovali naše práce, aby sme boli lepšie informovaní, aby sme spolupracovali s tými, ktorí rovnako ako my bojujú proti e, tomuto e, terorizmu. E, na svete vzniklo množstvo spoločných vyšetrovacích tímov, zdieľaných štúdí, štatistik a tak ďalej. V tomto kontexte vzniká a funguje e, zmluva alebo dohoda spracovania zasilaní údajov, výmena údajov, e, výmena údajov bez dohody zača- a fungovala niekoľko rokov a to nepretržite. Pred dvomi týždňami vo výbore Libe sa ma viacerí poslanci spýtali na výsledky týchto, tejto výmeny informácia. Bola to správna otázka a je aj zachytená v druhej správe e, sudcu Brugiera e, táto správa bola postúpená parlamentu a tiež idem citovať. Počas roku 2009 dohoda SWIFT bola dobrým nástrojom vysokej hodnoty, aby pomohla pri vytváraní teroristických map aby sa doplnili prvky, ktoré boli potrebné v, vo vyšetrovaní, aby sa potvrdila identita podozrivých, aby sa lokalizovala i geografická, e, kde, bol, kde sa nachádzali, aby sa identifikovali noví podozriví a aby sa zmarili pokusy teroristických útokov. Koniec citácie. A dodávam, nie len v roku 2009, ale aj predtým v USA, v Európe, na celom svete, v Barcelone v januári roku 2008, v Nemecku v lete v roku 2007, v Londýne po atentátoch 7. júla, pri vyšetrovaní atentátov 1. marca z roku 2004 v Madride, pri vražde pána Fangoga v apríli 2005 alebo bombových atentátov na Bali v roku 2002. To sú niektoré príklady, ktoré sudca cituje vo svojej správe. Výmena údajov je teda priniesla dobré výsledky. Výmena údajov umožnila e, vyšetrovať atentáty, umožnila im zabrániť, umožnila zadržať teroristov po tom, čo tieto e, atentáty spáchali, ale aj predtým. Napriek tomu, že podnik SWIFT e, ešte v roku 2007 naznačil a informoval o svojom rozhodnutí zmeniť svoju databázu, toto rozhodnutie sa konkretizovalo až pred niekoľkými mesiacmi. Bolo potrebné revidovať protokoly, ktoré dovtedy umožňovali fungovanie e, výmeny finančných údajov. Bolo potrebné to urobiť veľmi rýchlo. Mandát e, sa v rade schválil v lete roku 2009 a to v momente veľkej neistoty, keď sa ešte nevedelo, čo vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Podpísala sa dočasná provizorná zmluva na 9 mesiacov a táto zmluva musí byť potvrdená týmto parlamentom. Ide o zmluvu alebo dohodu, ktorá je dočasná, má trvať 9 mesiacov, počas ktorých by parlament mal vytvoriť e, nový rokovací proces parlament, e, rada a aj komisia, aby sa vytvoril a vypracovala nová definitívna zmluva. Takéto bolo rozhodnutie, možno nebolo najlepšie, ale bolo by vhodné potreba, potrebné povedať, že ehm, dohoda podpísaná ad referendum, o ktorej dnes diskutujeme, hovorí o obrane práv, o obrane súkromných, súkromného života občanov a hovorí to veľa lepšie ako doteraz platné protokoly pretože do tohto dodatočného dohovoru sa začlenili dodatočné záruky, ktoré mm, odporúčal aj tento parlament a ktoré odporúčala aj vaša spravodajkyňa. A tu by som rád potvrdil, že španielske predsedníctvo si plne mm, uvedomilo a bralo do úvahy uznesenia tohto parlamentu aj listy, ktoré zaslal predseda Európskeho parlamentu, rovnako ako správu pani Henis Plasert, ktorá, o ktorej sa hlasovalo vo výbore LIBE 4. februára tohto roku. A preto eh, rada E, schválila a včera poslala e, parlamentu dôležitý dokument. E, hovorí sa v ňom predovšetkým, je tam záväzok rady, že budeme plne integrovať do definitívnej dohody pevné a jasné záruky, ako je skutočná ochrana a dozor, zrušenie údajov a tiež väčšia konkretizácia, pokiaľ ide o výmenu informácií s národnými orgánmi a s tretimi krajinami a samozrejme aj posilniť záruky, ktoré už súčasná zmluva obsahuje a ktoré musia naďalej posilnené figurovať aj v tej novej zmluve, aby sa veľmi jasne vyčlenilo e, využitie, definitívne využitie týchto údajov a aby sa zabránilo ich zneužívaniu. Rada e, na odpoveď nového kontextu po Mm, vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy sa zaviazala, že podpíše interinstitucionálnu dohodu, aby umožnila lepšiu, lepší prístup k dôverným dokladom a informáciám, pokiaľ ide o medzinárodné dohody. A španielské predsedníctvo sa zavezuje, že v zmysle, zmlu- v zmysle Lisabonskej zmluvy a v zmysle charty, Európskej charty základných práv, predovšetkým článku 8, budeme plne zodpovedať obavám a odpovedať na obavy tohto parlamentu. Vieme, že tento záväzok, ktorý som práve vyjadril, je možné zrealizovať. Pani Hillary Clintonová a ďalší eh, eh, predstavitelia americkej administratívy zaslali eh, tomuto parlamentu list, v ktorom potvrdili záruky, o ktorých sme hovorili. Je možné, dámy a páni, že proces schválenia zmluvy, o ktorej dnes budeme diskutovať, a v tomto procese schvalovania, že sa možno neurobili všetky veci tak, ako sa mali, ale čo je isté, je, že v tomto procese sa rada veľa vecí naučila. A e, rada si rovnako uvedomila a brala do úvahy všetky obavy Európskeho parlamentu a myslíme si, e, že e, dohoda prispela veľkým spôsobom a myslíme si, že to bude robiť aj v budúcnosti, prispela k e, lepšej ochrane a bezpečnosti našich občanov nielen v Európe, ale aj v celom svete. Ďakujeme, pán predseda rady. Chcem vám ešte pripomínuť, a to som už povedal, že som dostal písomnú odpoveď rady na môj list a posunul som túto odpoveď politickým skupinám. Rada takto reaguje na naše očakávania. Ďakujem vám ešte raz teda, pán predseda, za toto vysvetlenie a e, stanovisko rady. V mene Európskej komisie prehovorí teraz pani komisárka Malstrom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, pán úradujúci predseda. Chcem vám všetkým v prvom rade poďakovať e, za dôveru prejavenú vo včerajšom potvrdení kolegia komisie. Je to zaujímavý e, prvý deň v práci, ale rada sa podelím o svoje, skúse, o svoje informácie e, tu s vami, pokiaľ ide o spoločné úsilie boja proti terorizmu spoje, spoje, so Spojenými štátmi, tuto konkrétne v súvislosti e, so sledovaním e, údajov. Táto téma TFTP je pre nás e, veľkou výzvou, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a zdieľanie údajov a dáva nám možnosť dať na jednej strane občanom ochranu údajov a na druhej strane bezpečnosť a utajenie. Ide tu o podmienky, ktoré sa objavili v e, uznesení tohoto parlamentu už zo septembra roku 2009. My podporujeme pri vyjednávaní o dlhodobej zmluve tieto ustanovenia e, právo na e, alebo zistenia a záruky toho, že práva sú zabez, zabezpečené, že je možné odvolanie a že je možné vymazávať dáta. Druhá správa sa dostala k dispozícii poslancom minulý pondelok. Ide tu o boj proti terorizmu a spoluprácu s Európskou úniou. Správa potvrdzuje, že TFTP sa používa na identifikovanie jedincov, ktorí neskôr sú stíhaní za terorizmus. TFTP je veľmi e, cenná forma poskytovania údajov v boji proti terorizmu. Sú tu špecifické príklady, rada niektoré z nich uviedla. Vieme, že hrozba terorizmu v niektorých našich členských krajinách zostáva naďalej vysoká a myslím si, že zamietnutie e, dočasnej zmluvy týmto parlamentom by bol veľkou porážkou pre našu bezpečnosť. Chceme, aby TFTP aj naďalej pretrvávalo, pretože sú tu dokázateľné užitky pre minulosť a chceme v tom aj pokračovať. Myslíme si, že e, spolahlivé informácie z tohoto zdroja sú dôležitým e, prvkom e, spravodajskej siete v boji proti Al-Kaide a terorizmu. Európska, eh, je to nielen v záujme našej spolupráce s USA, ale v všeobecnom záujme. O ochrane údajov sa v eh, dočasnej zmluve hovorí veľa a to je kľúčová obava a ja eh, vás mnohých chcem poprosiť, aby ste sa podrobne pozreli na dočasnú zmluvu. Uvidíte, že obsahuje detailné právne záväzné ustanovenia, ktorým Eh, Američania môžu, ministerstvo financií môže sledovať eh, údaje. Napríklad sú tu prísne eh, obmedzenia účelov spracovania údajov len na trestné stíhanie a prenasledovanie terorizmu. Je tu úplný zákaz posúvania týchto údajov prehľadávanie databáz možno realizovať len vtedy, ak je, sú jasné dôkazy, že e, ciele tohoto zisťovania sú podozrivé z terorizmu. Sú dokonale anonymné a iba ak sa ukáže, že e, daný, daná osoba e, je terorista, vtedy sa môžu tieto údaje získavať z databázy. Dočasná zmluva dáva povinnosť ministerstvu financí USA vymazať údaje do 5 rokov, a dohoda poskytuje tiež e, revíziu, detailnú revíziu, ktoré, na ktorej sa budú zúčastňovať viaceré orgány, aby sa zabezpečilo, že sú splnené pravidlá o ochrane údajov. Nejde tu o transfer všetkých SWIFTových údajov. Môžem vás uistiť, že len zlomok údajov zo SWIFTu sa podľa dočasnej zmluvy použije v žiadnom prípade to neobmedzí e, právomoci e, orgánov ochraňujúcich e, údaje. Odmietnutie súhlasu by znížilo výborné záruky ochrany údajov. Zostali by tu bilaterálne dojednania a tieto zábezpeky by teda neboli zaručené a bude určite trvať veľmi dlho, kým by sa našli iné alternatívy. Takže odopretie súhlasu by znamenalo poškodiť ochranu údajov a na druhej strane aj tiež bezpečnosť. Záverom, vážení poslanci, dočasná zmluva je zmluvou dočasnou. Možno, že nie je najlepšou na svete. Môže a bude sa zlepšovať. Komisia dovršuje návrh mandátu a usmernenia pre dlhodobé dohody a veľmi rýchlo ich príjmeme. Ja e, vám od, chcem povedať, že obavy parlamentu budeme riešiť a zabezpečíme silnú ochranu súkromia a údajov v novej zmluve. Európsky parlament bude plne informovaný vo všetkých fázach tohoto procesu. Dúfam, že toto pán predseda zodpovedá, e, odpovedá na zobár z vašich otázok. za tie vyjašnenia. či vyššie budú... Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za tieto skutočne veľmi dôležité vyjadrenia, práve vyjadrenia Rady a komisie v súvislosti s našimi očakávaniami zazneli o budúcom rokovacom mandáte a informačnej činnosti alebo poskytovanie informácií parlamentu. Avšak je tu ešte jedna, jeden dôležitý element eh, v rámci našho konania. My sme spolu zodpovední eh, za európsku legislatívu. No a nesieme tiež spolu zodpovednosť eh, za medzinárodné dohody, ako napríklad v prípade dohody SWIFT. No a vysielame tým um, určitý signál, aby sme povedali, že situácia po prijatí Lisabonskej zmluvy sa výrazne zmenila No a ja myslím, že tie posledné signály americkej vlády jasne poukazujú, eh, že toto vedomie eh, alebo tieto signály americká strana prijala. Ale my, ako volení poslanci parlamentu, eh, sme voči občanom zodpovední za ochranu občianských práv. už. A to má dôležitý význam. No a teraz otváram diskusiu no a v mene politických skupín. Pán Štraser na 1,5 minúty za EPP. Nech sa páči, vážený pán predseda, dámy a páni. Najskôr eh, by som vás chcel privítať na vašom novom pracovisku. No a eh, našej, poskytnúť eh, dobrú spoluprácu našej skupiny. Nuž my chceme a snažíme sa o dobré partnerstvo s Američanmi, predovšetkým e, v otázkach boja proti terorizmu. Po druhé, my sa snažíme o bezpečnosť občanov a rovnako o dodržiavanie občanských práv a ochranu údajov. Po tretie, e, my sa snažíme o to, aby, že už v polovici septembra, e, aby boli vydané usmernenia k rokovaniam, aby boli vyjadrené jasne e, naše stanoviská, ktoré sa teraz majú aplikovať. No a po štvrté, nie parlament mal veľkú, zod, veľký záujem, ale my sme zodpovední, tak ako povedal predseda, zodpovední e, za legislatívu. Chceme e, v súčinnosti s radou a komisiou na rovnakej úrovni na tom pracovať. No a keď si pozrieme ten text, môžeme konštatovať dve veci. Poprvé, spôsob, akým vznikol tento text, je pre nás absolútne nepriateľný. No a po druhé, a to musím povedať otvorene, keď rada hovorí, e, že body e, z uznesenia pozície boli e, detálne zhodnotené, tak ja musím povedať, niektoré neboli vôbec zhodnotené. No a to boli aj hlavné dôvody, prečo sme vo výbore pre bezpečnosť jasne povedali, že to je pre nás neakceptovateľné. No a teraz môžeme tiež konštatovať, že až potom sa veci dali do pohybu americká ministerka zahraničných vecí nič neprislúpila, okrem toho, že rada má iné informácie ako parlament. Rada tento týždeň e, vyslala pozvudivé signály, ale nevyslovila žiadne záruky. No a preto tvrdíme, pre nás chceme o tom hovoriť aj ďalej, chceme dobrú dohodu a sme za to, že o tom budeme hovoriť ďalej. E, keď budú záruky za dobrú dohodu. Nuž, ja by som vás všetkých chcel požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas e, a aby ste neprekračovali ten časový limit. Dobre, a teraz dostáva slovo pán Martin Schulz v mene SAD. prezident. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Jonathan Swift, írsky spisovateľ, v svojej známej ceste Gulliverovej cesty vyslal Gullivera na cesty a tento pán Swift ho vyslal do krajiny trpaslíkov. Gulliver si ale všimol, že dorazil do krajiny obrov. A mne sa zdá, že americká diplomacia si osvojuje e, zvyky e, Gullivera zdá, e, zdá sa im, že sa dá rokovať s Európskym parlamentom ako s nejakým združením trpaslíkov. To je ale omyl. Cecília, popri blahoželaniu e, k vašemu e, znovu zvoleniu do iného portfólia, musíte prijať to, že to nie je omyl len americkej vlády, ale aj viera európskych vlád, že takýmto formou, takouto formou, takouto dohodou E, sa môže postupovať, že e, bez toho, že by si uvedomili, že my nemôžeme súhlasiť s takouto deficitnou zmluvou, ktorá má e, toho ducha bezpečnostnej ideológie Spojených štátov Ameriky, ale nedýcha to atmosférou ochrany základných práv, ktoré sú typické na tomto kontinente, ktoré chceme zabezpečiť občanom tohoto kontinentu. E, možnosť prevodu veľkých objemov dát bez špecifikácie, bez konkretizácie v danom konkrétnom prípade. To je základný rozpor s tým, čo my v Európe považujeme za ochranu údajov a čo sme vydobili e, v národných e, parlamentoch, ako aj v tomto parlamente. Zásadné problémy pri ochrane údajov tu už boli uvedené. Ako dlho sa budú ukladať, kto ich bude ukladať, kto ich bude posúvať a komu. Aké možnosti budem mať ja e, informovať sa, čo sa deje s mojimi údajmi, komu sa posielajú, či sú to e, správne dáta, ako sa môžem právne e, brániť pred tým, aby sa nepoužili nesprávne údaje, aby sa nepoužili nezainteresovanými tretimi stranami, kedy sa moje dáta vymažú, Eh, podľa eh, amerického zákona to môže byť až 90 rokov, ktoré môžu zostať dáta uložené. Ak by som sa eh, toľko dožil, môžem o tom aj diskutovať, ale do 90 rokov možno naozaj môžu ich ukladať. Všetky tieto skutočnosti sú zásadnými deficitmi tejto dohody a z tohoto dôvodu, pán predseda rady, vám musím povedať, že tá zmluva je zmluva zlá a nemôžeme s ňou súhlasiť a ak ju odmietneme, tak vy budete mať tú úlohu dojednať so Spojenými štátmi novú, lepšiu zmluvu, ktorá e, bezpečnostné e, záujmy ocení. Za to sme, ktorá si tieto zásady bude ctiť my chceme e, slobodu občanov zastávať. Tie treba e, e, zachovať v tejto zmluve, inak bude s cieľom nové dojednanie. Ja mojej skupine nemôžem odporučiť v tejto forme, v tomto okamžiku túto správu podporiť, toto, túto dohodu takto podporiť. Ďakujeme teraz pani Sofia Intveld za skupinu ALDE. Ďakujem, pán predseda, a chcem e, privítať svoju priateľku Cecíliu Malström za komisiu. Kolegovia, toto je prvé kľúčové rozhodnutie Európskeho parlamentu e, v rámci nových e, lisabonských právomocí. Sú tu veľké očakávania, musíme zachovať chladnú hlavu a musíme našim občanom dať dobré rozhodnutie bez vonkajšieho tlaku zastrašovania pretože údaje, a to dobre vieme, môžu Američania získavať, aj keď budeme nesúhlasiť. Nezabúdajme, že tu členské krajiny neboli, nehovorili jedným hlasom. My budeme môcť súhlasiť len so zmluvou, ktorá bude mať plnú demokratickú legitimitu na základe obsahu i procesu. Nejde tu o súťaženie, kto má silnejšiu vôľu, či parlament, či iné inštitúcie. Toto je o európskych občanoch, ktorí majú právo na transparentné demokratické postupy a odpovede rady doteraz boli nedostačujúce. Demokratické práva európskych občanov nemožno zapredať za prísľuby e, zo Spojených štátov alebo e, na základe sľubov rady o budúcich dohodách od roku 2007 a rada mala viacero možností riešiť toto dobrým spôsobom, dosiahnuť ochranu na jednej strane o, o slobod a údajov, na druhej strane za, zabezpečenie dobrej bezpečnosti občanov. Od 1. decembra mo, mohol participovať Európsky parlament, avšak rada bola v tomto tvrdohlava. Parlament nemôže prijať rozhodnutie, ak nebude mať prístup k všetkým dokumentom. Naši voliči majú právo vedieť, že my považujeme všetky, e, zvažujeme všetky prvky veľmi starostlivo. Nemôžeme predsa len potvrdzovať, rozhodnutia rady. Po roky bolo, kolegovia, celkom jasné, že sú tu očakávania a namiesto, aby sme e, aby rada mala ďalšie a ďalšie sluby, by mali naozaj právnymi službami zabezpečiť, aby boli tu tie potrebné informácie a aby sa dobre použili údaje e, na boj proti terorizmu. Nezneužili sa. Takže ak rada chce súhlas v tomto parlamente, z tohoto parlamentu, musí splniť naše požiadavky. E, toto, milá rada, je jediný spôsob. Pani przewodnicząca Rebeka Harms, Grupa Zielonych. Teraz za skupinu Zelených, pani Harms, ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr len jedna pripomienka k rozhovorom s expertami a veľvyslancom USA. Ja som sa cítila na tých bilaterálnych eh, rokovaniach eh, alebo necítila som sa degradovaná na nejakého európskeho trpaslíka. Nie, práve naopak, eh, v týchto rozhovoroch s expertami z USA som sa veľmi veľa naučila o skutočne rôznych eh, právnych systémoch, čo sa týka ochrany základných práv v USA a v Európe. A ja som Američanom za to vďačná, že eh, sa pustili do tohto dialógu, eh, pretože mne sa objasnilo, akú úlohu máme pred sebou a rada hm, sa jej doteraz nezhostila. Aká úloha leží pred Európanmi, keď v dohode E, ktorá má zaručovať účinný boj proti terorizmu, ale súčasne aj účinnú, účinnú ochranu osobných údajov, aké úlohy pritom musíme zvládni, zvládnuť. A pre mňa je zahambujúce, e, že ľudia musia prísť spoza veľkej mláky, aby nám um, túto vec vysvetlili a to zatiaľ rada voči parlamentu neurobila spravodajkyňa veľmi jasne povedala, v akých oblastiach tie základné práva, ktoré sú v Európe chránené, tak kde sa porušujú. Ja by som ešte doplnila niekoľko vecí, ktoré z politickej a právnej perspektívy považujem za problematické v prípade tejto záležitosti. A totiž definícia terorizmu definícia terorizmu je v USA úplne rozdielná a iná ako v Európe. A to je problém, e, ktorý e, je zrejme aj v tejto dohode, dámy a páni. Je, už sa o tom hovorilo, že e, poslanci v tomto parlamente sa zodpovedajú občanom za to, či sa nám podarí, alebo že teda musíme ochraňovať ich práva. No a ja si myslím, že nemôžeme podporiť dohodu, o ktorej sú mnohí z nás presvedčení a mnohí eh, na verejnosti o tom aj hovorili pán Weber, pán Langen, ktorý tu nie je, a pán Schulz, vždy verejne presa, eh, presa, prehlasovali, že je proti eh, platnému právu. My teraz musíme zakročiť, pretože sme to už oznámili vo verejných diskusiách verejnosti a musíme hlasovať proti tejto dohode. A to nie pre odsunutie ja si myslím, že parlament nemôže sa nechať pripraviť ešte raz o to zodpovednosť. To sa stalo už v novembri. Mali sme možnosť zatiahnuť ručnú brzdu, čo však nenašlo väčšinovú podporu. Nie. Teraz musíme zakročiť a po konzultáciách s Američanmi to hovorím, musíme e, získať lepšiu, rovnoprávnejšiu vyjednávaciu pozíciu eh, pre eh, viac eh, ľudských a základných práv v Európe a možno aj v USA. Ďakujem pekne. Pán Timothy Kirkop, nech sa páči. Vážený pán predseda, ako aj kolegovia, mám často hnev, keď ako pristupuje rada ku konzultáciám s týmto parlamentom náš súhlas by nemal byť nejakým retrospektívnym nástrojom, to by mal byť postup eh, a respektíve postup, akým bola dohodnutá zmluva, by už sa nemal opakovať. Viackrát ma uistili minimálne zastupcovia Spojených štátov, že tá úroveň, viacúrovňová eh, ochrana eh, údajov je dostatočne zabezpečujúcou. Takže nemali by sa tu kompromitovať budúce dohody medzi e USA a Európou. Máme tu množstvo slubov a uistení zo strany komisie, rady. Ja neviem posudzovať, či sú to zmysluplné požiadavky, ktoré sme e, vyslovili. Takže podľa mňa, pán predseda, potrebujeme teraz nejaký čas, kým budeme pokračovať v našich úvahách u tohoto veľmi rozhodujúceho ustanovenia. Pán predsedajúci Lothar Bisky. E, Ďakujem pekne teraz pán Lothar Bisky v mene GUE NGL. Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, dohoda SWIFT e, bola schválená a vyrokovaná v rámci pochybného rokovania a ešte narýchlo deň pred vstupom Lisabonu do platnosti e, prijatá na to, aby sa parlament nejak obišiel. No mne sa jedná predovšetkým o obsah. My tu máme takú menšiu sestru veľkého brata. Pani Clinton e, verí, že nám, poslancom nahovorí, čo dokonca neveríme ani vlastným vládam. Nuž ja považujem za nesprávne, eh, keď eh, majú orgány na boj proti terorizmu taký obrovský prístup k údajom, pretože tým sa podkopávajú základné práva. Jedná sa tu o osobné údaje, ktoré by sa mali zachovávať a ukladať na dlhé desaťročia, ktoré nemôže v podstate nikto kontrolovať. No a rovnako nemá nikto informácie eh, o o odškodnení e, pri zneužití tretimi stranami. To sa nedá vôbec napadnúť. E, tu dostáva štát prednosť pred občanmi a občania sa degradujú len na podozrivých. E, cez takou obchádzkou EÚ členské štáty umožňujú iným štátom špioni, sledovať svojich občanov. Príklady z Nemecka Telekom, Deutsche Bahn alebo firma Schlecker v Nemecku tiež zhromažďovali e, údaje. A stane sa to teraz bežnou praxou, že aj nemecká vláda e, si bude kupovať od e, vyšetrovateľov a orgánov trestných činov konaní dáta, ktoré boli neoprávnené nabodnuté, nadobudnuté. Ja myslím, že parlament sa musí rozhodnúť zodpovedne. Prečo by Google mal v budúcnosti vôbec ešte mm, sa báť mm, o ukladanie nejakých údajov. Nie. Terorizmus treba, uh, treba bojovať proti terorizmu, ale nie uh, cestou porušovania základných práv. Ja som už počul, že európska spoločnosť je spoločnosť hodnot, avšak jednu z týchto hodnot chceme teraz jednoducho porušiť. Avšak to rade nemôžeme dovoliť. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, prechádzame k ostatným rečníkom. No a ako prvý dostáva slovo pán Simon Busutil. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som veľmi jasne chcel povedať, že EPP je za a, eh, a, eh, túto dohodu, za SWIFT a zajtra budeme hlasovať a, aj za, a ja chcem povedať prečo. My sme za, pretože a, my máme najväčšiu, e, nás najviac zaujíma bezpečnosť našich občanov a bezpečnosť občanov po tejto dohode bude lepšie chránená. A to nehovorím len ja, to hovoria aj experti, e, ktorí sa zaoberajú e, bezpečnosťou našich občanov, ktorých v tejto sále zastupujeme určite bezpečnosť Európy a bezpečnosť našich občanov e, bude vďaka tejto dohode e, lepšia a rovnako aj situácia v USA bude lepšia. Ja súhlasím s tými, ktorí povedali, že rada nekonala správne a náležite. Ja by som chcel tiež e, povedať niečo o správe, ktorú sme dostali k dispozícii minulý týždeň o E, rade a rovnako chápem e, obavy kolegov o ochranu osobnej sféry. Ja si však myslím, že táto, a chcem povedať, že táto dohoda je dočasná dohoda, e, ktorá nám umožňuje pripraviť sa na prijatie dlhodobej a trvalej dohody. Pán predseda, vy ste hovorili o bezpečnosti No ja by som chcel vyzvať kolegov, aby využili tú novú silu, aby využili nové právomoci a zodpovednosti, tak, aby sme mohli občanom EÚ do očí povedať, že áno, bojujeme za vašu bezpečnosť. Ak je možné, že zajtra budeme vystupovať jednotnejšie, tak by som chcel uh, požiadať o odsunutie hlasovania. Ďakujem pekne. Teraz pán moraj na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. My rovnako za socialistov a demokratov chceme bojovať proti terorizmu a pre európskych občanov a preto budeme, ako náš predseda povedal, odporúčať hlasovanie proti zajtra, aby e, v pri prvom pokuse hlasovať v eh, zmysle eh, postupu súhlasu, eh, ukázať vôľu tohoto parlamentu. Nie je to nejaká vedľajšia téma. Ide tu o to, či zle navrhnutá dohoda je vlastne pre blaho bezpečnosti a boju proti terorizmu. Pán Krko, bývalý právnik, vám poviem, že Benjamin Franklin Eh, hovoril o vzťahu bezpečnosti a eh, slobody. V Korepere je absolútne pravdivé, že rada predšla všet, predložila všetky tieto témy, ktoré my ako skupina považujeme za, za dôležité. Takisto listom bolo uznané, že my máme pravdu ako parlament, ale ani jeden z týchto dokumentov nám nepomohol vyriešiť tento problém. A preto negatívne hlasovanie podľa nás pôjde k lepšej dohode pre celý parlament. Takže my za našu skupinu apelujeme naprieč politickým spektrom, podporte spravodajkyňu v jej úsilí lepšia dohoda na boj proti terorizmu. Nikto tu nemá morálne e, právo e, výlučné. My ako socialisti a demokrati budeme takéto odporúčanie dávať členom našej skupiny na večernom stretnutí. Teraz pán Augustín Diaz de Mera. Pán predseda, odmietam metódy aj spôsob, a akým sa prijala táto zmluva, o ktorej nediskutujeme. Je potrebné, aby sa Lisabonská zmluva rešpektovala všetkými. Najväčšie nebezpečenstvo pre demokratickú spoločnosť je, že nechá terorizmus, aby sa rozvíjalo. Preto treba bojovať proti finančným zdrojom a na to potrebujeme definitívnu zmluvu. SWIFT ukázali, že boli účinné v boji proti terorizmu v Európe, v Ázii, v Afrike aj v iných krajinách. Pokiaľ ide o text tejto provizornej zmluvy, čo by tu malo platiť e, viacej e, správa špeciálneho sudcu alebo iných orgánov a pritom oba tieto dokumenty sú protirečivé a pritom ani jeden z týchto dokumentov nebol prediskutovaný v dočasnej zmluve sa hovorí, že údaje sa budú spracovávať len preto, aby e, sa zabranilo financovaniu terorizmu, nebudú sa e, analyzovať, navzájom prepájať a nebudú sa poskytovať iným. Ja dôverujem vláde USA aj demokracii. Musíme posilniť naše vzťahy s USA, pretože sú dôveryhodným partnerom a preto podporujem áno e, tohto parlamentu tejto dohode a e, aj podporu e, našim americkým partnerom. A na záver, pán predseda, rada aj komisia vedia už, čo majú robiť. Je potrebné, aby sa schválila interinstitucionálna dohoda. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Stavlo Ros Lambrinidis na jednu minútu jednoduchý list rade, že rokovacie usmernenia e, budú zohľadňovať obavy parlamentu, že rokovania začnú okamžite e, z USA. A to nie je len tak niekedy v budúcnosti, že parlament bude plne začlenený do týchto rokovaní. Toto by stačilo a neboli, e, nebolo by také ťažké odstrániť obavy tohto parlamentu, keby nebol tak ignorovaný v minulosti. Avšak vy, vám sa to nepodarilo ani dnes presúvanie a transfer balíkov údajov nie je až taký problém, povedala rada. Len niektoré dáta e, tam pôjdu. SWIFT povedal, že to tak nie je. E, aj vláda USA hovorí, že to tak nie je. No a nemáte dôkazy o tom, čo hovoríte. už e, rokovacie usmernenia hm, hovoríte, že sú vyriešené. Kde sú? Eh, pod tým tlakom, eh, ktorý sa, tu dnes objavil. Prečo nám nemôžete povedať, v čom súhlasíte a nesúhlasíte s parlamentom namiesto len všeobecných eh, vyjadrení? Ja si myslím, pán predseda, že je veľmi dôležité bojovať spolu s USA proti terorizmu. Ja vyzývam USA a radu, aby veľmi vážne a zásadne spolupracovali a spolu s nami, s nami dnešnej cestou bilaterálnych dohôd a rokovaní a nesnívali o nejakom porušovaní solidarity. Nie. Musíme um, ochraňovať bezpečnosť a súčasne aj základné práva. Ďakujem pekne, pán kolega. Ja by som vás chcel požiadať, kolegovia, aby ste skutočne nehovorili príliš druho. dlho. Teraz eh, pán Zemke chce využiť eh, svoju modrú kartu. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať, eh, že ste mi dali slovo. Ja som sa však prihlásil do Catch the Eye. No už dobre. A teraz pani Birgit Sipel na minútu 30. Ďakujem. Pri tých mnohých rozhovoroch o Swifte, ak ste ich počúvali, tak ste mohli získať dojem, že bez Swiftu eh, sa tu eh, rozpúta chaos, že odmietnutie tejto zmluvy ukončí transatlantické vzťahy a vôbec celý boj e, proti terorizmu. Ale tieto hrozby možno zahnať jedným slovom. Sú jednoducho smiešné. Spojené štáty sa tu e, nes, nesnažia zachrániť nejaký e, životne potrebný nástroj, ale jednoducho zakrýva sa tu čosi. SWIFT by mohol byť len jeden z dôležitých jedna z dôležitých častí týchto, tejto mozaiky. Ukázalo sa uh, už v minulosti z 25.12., že nechybajú len uh, dát, e, dáta, nechybajú údaje, ale ide o zaobchádzanie s nimi. Toto prechodné opatrenie je veľmi zlé, je plné rozporov, namiesto toho, aby sa tu prijali dobré opatrenia, aby len konkrétne podozrivé osoby boli skúmané, alebo teda ich údaje, Zmluva e, nerešpektuje eklatantným spôsobom ochranu práv občanov a ich údajov a z princípy právneho štátu. Keď e, Rada a USA by boli ochotné súhlasiť s touto kritikou, tak vôbec by práve preto neexistoval dôvod e, podporiť zlú zmluvu. V záujme občanov musí platiť, že nechceme prechodn- prechodnú zmluvu, chceme nové rokovania, aby sme mali dobrú dohodu, dobrý, efektívny stavebný kameň na boj proti terorizmu a zachovali sme pritom základné práva. Ďakujeme teraz pán López Aguilar. Nech sa páči minúta. Ďakujem, pán predseda. Lisabonská zmluva otvorila novú epochu aj pre tento parlament, ale aj pre radu a komisiu vystúpenie ministra v zastúpení španielského predsedníctva berie do úvahy, že tento parlament musí byť vypočutý a jeho žiadav, požiadavky musia byť začlenené do dokumentov. Po druhé tiež zaznamenala eh, rada že e, príprava tohto dokumentu sa neurobila dostatočne dobre, ale predovšetkým je to určitý záväzok do budúcnosti. Treba rokovať čím skôr definitívnu zmluvu, ktorá uspokojí všetky tie požiadavky, e, ktoré zahrnula aj spravodajkyňa e, vo svojej správe, aby sa E, bol prístup na odvolávku a na zmenu alebo zrušenie údajov a využívanie osobných údajov. Potrebujeme novú rovnováhu medzi súkromným životom a slobodou obyvateľov a tiež aj bezpečnosťou, ktorá je základným právom občanov. Akýkoľvek bude výsledok v tejto rozprave, parlament vás vyzýva, pán minister, aby ste začali čím skôr s týmito rokovaniami, aby ste uspokojili požiadavky Lisabonskej zmluvy, charty základných práv a aj zastúpeniu 500 miliónov európskych občanov, ktorých Európsky parlament zastupuje. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Pán Fos na jednu minútu. Ďakujem skutočne veľmi pekne. Bez efektívnej a rýchlej výmeny údajov v období mobility neexistuje žiadna bezpečnosť. No a my máme úlohu chrániť našich občanov proti teroristickým útokom. No a preto musíme nájsť eh, túto rovnováhu medzi bezpečnosťou a súkromnou sférou. No a takáto bezpečnosť alebo takáto rovnováha eh, musí byť aj táto dohoda, ale keď je to také dôležité, tak postup rady v tomto prípadom, on bol skutočne diletantský. No a ja žiadam, aby eh, sa spravodajcom dalo viac informácií, aby sme skutočne získali v parlamente väčšinu. Poč, pokiaľ to tak nebude, tak program TFTP je dôležitý a pokiaľ nebude ten, tak je dôležité podporovať SWIFT v tom, aby prenašal jednotlivé údaje pokiaľ nemáme to, tak je 100% dohoda dôležitá a pokiaľ nemáme tá, tak táto dohoda je dôležitá. Preto si myslím, že e, by sme mali ísť cestou odsunutia. Ďakujem veľmi pekne e, kolegyne, kolegovia. Toto je skutočne mimoriadne dôležitá rozprava, e, takže ja by som vás nerád nejak vyrušoval alebo prerušoval. Vidíte, že už teraz máme 20-minútové meškanie, ale na zozname je 11 ľudí ak budete takto dlho hovoriť, tak um, nebudem môcť dať um, možnosť všetkým. No a ako ďalší pán Leichtfried. Leichtfried, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nikto tu nepochybuje o potrebe e, boja proti terorizmu, ale myslím si, že v rozvinutých demokraciách, demokraciách je vždy otázka, čo robíme a ako to robíme. A táto otázka je v tomto prípade celkom jednoducho zodpovedateľná. Nie je tak, že 500 miliónov ľudí e, by malo byť potenciálne podozrivých a nie je tak, že celkom masívne sa to zasahuje do, do práv občanov bez toho, že by sa mohli brániť ale nie spôsobom teda takým, že sa nebudú rešpektovať predpísané e, demokratické úpravy. Dnes sme tu a my ako parlament e, by sme si mali vylízať to, čo si predsedníctvo E, arogantné švedské predsedníctvo spôsobilo. Tak to teda nie, kolegyne, kolegovia, a preto som za to, aby sme zajtra hlasovali proti tejto dohode. Ďakujeme, pán Schlüter. Minúta. Och jag vill säga att ingenting stoppas, inga stoppas med det här förslaget. Ďakujem veľmi pekne. E, tento návrh nezastaví žiadnu formu terorizmu to, čo už eh, povedal predseda rady, eh, tak tomu sa dá povedať, že nič sa nezastavilo. Možno niektoré veci sa zjednodušili. Eh, táto dohoda bezpečnosť znižuje, tak ako všetky zákony o absolútnom dozore. Napríklad na internete, pretože pri absolútnom dozore to ľudia budú obchádzať a začnú s tým aj poctiví občania. No a potom tá anonimita a anonimné siete a z toho budú profitovať potom aj banky. My potrebujeme e, preverenie e, týchto opatrení proti terorizmu, koľko stoja a aké dopady majú na integritu a e, slobodu. Takže ešte ďalšie odsúhlasiť ďalšie takéto opatrenia, to bude znamenať ďalšie preverenie. Ďakujem pekne. Pán Bradburn na jednu minútu. Nie, no dobre. Pán Koch. Thema. Zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Dankeschön. Ja som sa chcel prihlásiť k ďalšej téme. E, pán Zemke. Pán Zemke. Chcel uwagę zwrócić na następujące dwie moim zdaniem... Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na dve dôležité skutočnosti. Nemožno pochybovať o tom, že je potrebné bojovať proti terorizmu, ale rozprava e, hovorí o tom, ako to robiť a akú zmluvu podpísať so Spojenými štátmi. A mal by som tu dve otázky, a to k nasledovnému. Poprvé, táto zmluva je veľmi jednostranná. Je to jednostranná do, dohoda. Zamýšľali sme sa vôbec nad tým, že určité služby európskych e, členských krajín si môžu získať údaje v Spojených štátoch, pretože tie by mohli zasa pomôcť nám, európskym krajinám, v boji proti terorizmu. A po druhé, hlavná výhrada sa týka skutočnosti, že všetky finančné údaje, všetky finančné údaje by sa mo- mohli e, získavať, stiahovať. Vychádzať treba z toho, že americké tajné služby by, by mali zostávať len dáta podozrivých, nie všetkých. Eh, Consiliul a trimis acordul... Ďakujem pekne, pán predseda. Rada eh, oznámila svoje stanovisko parlamentu príliš neskoro. To je nepripustné a dúfam, že to sa v budúcnosti ani nebude opakovať. Na druhej strane som bol veľmi príjemne prekvapený eh, zo spolupráce amerických orgánov s Európskym parlamentom. Dúfam, že v budúcnosti to tak ostane. Rovnaký záujem Očakávame však aj od USA v súvislosti s programom zrušenia vízovej povinnosti voči členským štátom EÚ. USA ešte stále odmieta bezvízový styk s niektorými členskými krajinami EÚ. A preto si myslím, a, a, a aj tak si myslím, že výmena údajov, tak ako výmena údajov zo SWIFTu, je dôležitá pre e, boj proti terorizmu. A nemôže to byť tak, že teraz sa prerušia rokovania, keď e, sme mohli mať dlhodobú zmluvu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova len niekoľko konštatovaní. Rada dnes priznala, e, že e, výsledok rokovania možno nie je optimálny. E, na to by sme mali nadviazať a spraviť z toho niečo zlepšie teda. Avšak nemôžeme to len niekam posunúť, pretože toto odsunutie je bezpodmienečné. Potom na budúce budeme v pléne pred rovnakou situáciou, takže ja si nemyslím, že niečo sa zmení. Po druhé, E, prísľuby, že sa to zlepší v ďalšom rokovacom kole. Bez súčinnosti parlamentu z e, toho už sme mali dosť. E, no a rovnaký prísľub sme počuli aj pred touto dohodou, že všetko bude tentokrát inak. Teraz opätovne nepomôže žiadne odsunutie, len jasný signál. No a po tretie, tie bezpečnostné medzery a nedostatky, ktoré sa tu spomínajú, že objavia, že sa objavia, keď nepríjmeme, nepríjmeme túto dočasnú zmluvu. Tak to neplatí. Máme dohody o právnej pomoci. Ďakujem pekne. Pán Karim na jednu minútu. You, Ďakujem, pán predseda. Bezpečnosť našich občanov je samozrejme najdôležitejšia pre nás všetkých. Bolo by príľahké e, označiť e, e, nás za tých, ktorí chcú e, nebojovať proti terorizmu len preto, že chceme zastávať e, práva našich občanov. Mnohí národní poslanci veľmi často, keď sa hovorí e, o týchto činnostiach, takto sa správajú. Podporujeme všetky tieto prípady, ale pre nás je rovnako dôležité zameriavať sa aj na tie prípady, kedy SWIFT zlyhal alebo nás nepodržal. Bolo tu množstvo e, nesprávnych e, zisťovaní a vyšetrovaní v Európskej únie. Len v mojom volebnom okrsku 12 nevedných ľudí e, bolo zadržiavaných, ale nebola vznesená obžaloba. Informovaní sme boli, že súčasťou dôkazov proti ním výraznou súčasťou boli finančné údaje. Rada, máme čas, cúvnime, nie sme chrbtom k stene, odročme e, to, riešme to správne. Nie pre, kvôli našemu parlamentu, ale kvôli našim občanom. Jo. Ďakujeme, pán Coelho. No Ďakujem pekne, pán predseda. V mojej krajine, keď policajt chce mať prístup k bankovému účtu, potrebuje súdne rozhodnutie, a nemôže, nemôžem súhlasiť s dohodou, kde sa tisícky a milióny údajov presúvajú eh, bez takéhoto mandátu. Tu je jasný deficit v tomto rokovaní. Ochrana údajov to nie je luxus, luxus to je podmienka pre našu slobodu. Potrebujeme tam recipročnosť, proporčnosť a tento deficit tam je. My si myslíme, že definitívna dohoda sa musí veľmi dobre vyrozko- vy- vyrokovať a ako to môžeme dosiahnuť. Nemôžeme to dosiahnuť tak, že vyjdeme zo zlého základu. Nemôžeme mať zlú, dočasnú, provizornú dohodu. Ja radšej e, teda nebudem mať nič. Potrebujeme dobrý základ pre definitívnu dohodu. Ako posledná pani Flašiková Beňová

veľa možností prehovoriť. Nuž a teraz zostáva slovo zastupca rady, pán predseda, máte slovo. Sí, gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako prvé by som rád jasne povedal, že som si veľmi pozorne a so záujmom vypočul všetkých e, vystúpenia poslancov, e, tie pozitívne, aj negatívne, aj, aj za tú kritiku vám úprimne ďakujem. A na úvod by som rád povedal, že za čo najviac ďakujem je, že som skonštatoval znovu počas tejto rozpravy v tomto parlamente, že existuje dokonalá harmónia medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a radou, keď chceme obhajovať naše hodnoty a keď chceme rozhodne čeliť terorizmu ako som už povedal v úvodnom vystúpení, akémukoľvek druhu terorizmu. Ja si myslím, že to je prvý konsenzus, ktorý musí byť jasný. Pokiaľ ide o dohodu, o ktorej sme dnes diskutovali o Swifte, rád by som v rámci tých kritík, čo sme si to vypočuli, rozlíšiť. Myslím, že tam boli dva e, radikálne odlišné typy tie, ktoré kritizovali formu a tie, ktoré kritizovali obsah. Tie, ktoré kritizovali formu, boli neustále, dokonca aj v prípade tých poslancov, ktorí explicitne podporili existenciu e, tejto dohody. Ja už som povedal na úvode a opakujem to, že je pravdepodobné, že veci sa mohli urobiť určite lepšie, že je isté, že sa mohli urobiť lepšie, ale tiež som povedala, znovu to opakujem, že čas, a vy to veľmi dobre viete, čas a okolnosti boli také a rada a komisia museli e, konať veľmi rýchlo. V každom prípade by som chcel ale ujasniť, že vôľa rady, ktorú som dnes vyjadril, je, že aby sa už veci takto ďalej nerobili, aby sa robili odlišne. Niektorí poslanci spochybňovali pravdepodobne majú svoje skúsenosti, to, že je to sľub či záväzok, ktorý sa tu neustále opakuje na pôde parlamentu a potom sa aj opakovanie neplní. Ak dovolíte, ja v mene rady môžem povedať, že je to záväzok, ktorý sa zrodil z záväzku z Lisabonskej zmluvy. Je to Lisabonská zmluva, ktorá stanovuje ako základný cieľ, že tento Európsky parlament bude zohrávať čím ďalej tým významnejšiu úlohu v inštitucionálnom a politickom živote EÚ a občanov. A tento záväzok je aj pre moju krajinu, tento základný záväzok Lisabonskej zmluvy mi umožňuje vyjadriť moje presvedčenie, že Rada a španielské predsedníctvo budú konať a postupovať inak a ak by niekto nedôveroval rade e, a slove, slovu rady, a môžete tak robiť, e, samozrejme aj zmluva, Lisabonská zmluva nás núti robiť veci inak, ak by sa aj teda nechcelo, zmluva nás núti, aby sme postupovali inak za pomoci parlamentu v spolupráci s Európskou komisiou a samozrejme za pomoci E, ducha, ktorý sa tu prejavil. Je to duch, ktorý hľadá rovnováhu medzi bezpečnosťou a uchovaním našich hodnôt. Je to absolútne európsky duch a my s ním plne súhlasíme. A teraz k podstate otázky. Tri komentáre. Nebudem zachádzať e, ku konkrétnym aspektom, ktoré boli kritizované. Niektoré kritiky alebo niektoré aspekty a kritiky boli podľa môjho názoru málo odôvodnené. Viackrát sa hovorilo o tom, že dohoda SWIFT, tak ako je v súčasnej situácii a predložená tomuto parlamentu, že umožňuje nejaké hromadné e, posúvanie údajov, ale to nie je logika tejto dohody. Toto hromadné postupovanie údajov sa umožňuje len vynimočne a len vtedy, keď je odôvodnené podozrenia, to je článok 4 odsek 6. Boli tam aj iné obvinenia, ktoré ale vychádzajú podľa mňa z povrchnej analýzy situácia okolnosti a preto na ne nebudem odpovedať. Ale k podstate by som dodal ešte dve ďalšie veci. Poprvé, nástojím na tom, tak ako to urobila pani komisárka aj niektorí poslanci, že dohoda bola užitočná na boj proti terorizmu. Menoval som niektoré príklady, je ich viacej aj v sprave e, sudcu Brugieru, máte ho k dispozícii. Môžem dokonca spomenúť aj konkrétny príklad mojej krajiny. Dokonca dva príklady. Je pravda, že SWIFT sa použil pri vyšetrovaní atentátov z 1. marca v Madride a s dobrými výsledkami. A tiež je pravda, že SWIFT sa použil aj na to, aby sa zabránilo atentátu v Barcelóne pred necelým rokom Tí, ktorí sa o to pokúsili, tak sú odsudení a sedia v španielských väzeniach. Takže SWIFT fungoval a umožnil a priniesol výsledky. A ak je tomu tak, tak určite sa, um, určite sa so mňou zhodnete, že keby sme túto dohodu prerušili, európsky občania by určite boli minimálne trochu menej bezpeční ak, Európsk, ak táto dohoda funguje a fungovala, ak sa teraz preruší, tak toto prerušenie by nám nechalo Eh, by spôsobilo, že by sme boli menej bezpeční. A určite eh, ma nemôžete obviniť, že príliš dramatizujem. Preto nástojím v mene rady a myslím aj komisie, že je rozhodujúce, aby sa táto zmluva neprerušila. Je možné, a opakujem, že táto dohoda je kritizovateľná. Dnes som si ich e, vypočul kritiky aj veľmi tvrdé, ale určite so mnou súhlasíte, že táto dohoda je oveľa lepšia ako protokol, ktorý viacero rokov e, zaručoval výmenu údajov medzi USA a EÚ. Je pravdepodobné, že dnešná dos- e, do- diskutovaná dohoda nie je najlepšia. Určite je možné ju vylepšiť a určite ju môžeme vylepšiť aj na základe podnetov od vás ale je určite lepšia ako tá bývalá dohoda, ako EÚ a komisia, ako aj rada tam zaviedli mechanizmy na základe vašich iniciatív. A tieto mechanizmy majú zaistiť to, aby bezpečnosť neohrazovala základné slobody a práva. Preto nástojím, že je dôležité, aby sa táto dohoda neprerušila. A znovu opakujem, tu na pôde parlamentu že rada má vôľu rokovať o novej dohode, a to definitívnej dohode, rokovať o novej dohode, v ktorej budú začlenené mnohé veci, ktoré sme si tu dnes vypočuli a s ktorými rada e, verejne súhlasí. To je náš záväzok, záväzok rady a vyjadrili sme tento záväzok aj v liste adresovanom e, predsedovi tohto parlamentu. A teda dnes tu diskutujeme o dočasnej dohode prechodného charakteru, ktorá vylepšuje súčasnú situáciu. Diskutujeme o dohode, ktorá bude trvať 9 mesiacov a týchto 9 mesiacov Rada, Komisia a parlament využijú na to, aby vyrokovali novú definitívnu zmluvu, v ktorej budú začlenené všetky rozumné podmienky, e, ktoré parlament dnes predniesol. Na záver, Rada nemôže negovať samozrejme dnešnú rozpravu a nemôžeme nebrať do úvahy, že tu zaznelo veľmi veľa kritik. Určite niektoré boli viacej odôvodnené, iné menej. A myslím, že ale stojí za to a je potrebné, aby sme pouvažovali. A ja by som vám rád v mene rady vás požiadal o čas. Chcel by som od parlamentu požiadať o čas, čas na to, aby sme samozrejme konzultovali a túto rozpravu komentovali v rade. Čas, aby sme to komentovali aj s komisiou a čas predovšetkým na to, aby sme z USA preštudovali možnosti, ktoré si myslím, že sú reálne, aby sme mali lepšiu dohodu. Čas, dámy a páni poslanci, pán predseda, aby sme znovu mohli vystúpiť o niekoľko týždňov či mesiacov pre tento parlament a aby sme tu mohli potvrdiť, že naozaj máme tu ten základ na to, aby sme mohli podpísať definitívnu zmluvu, v ktorej budú zachytené všetky vaše znepokojenia a obavy, obavy, ktoré opakujem, e, sú spoločné aj s našimi obavami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Malmström. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, e, toto je skutočne mimoriadne dôležitá debata a je to aj opodstatnené, pretože hovoríme skutočne o dôležitých veciach, o tom, ako udržať bezpečnosť našich, našich občanov, ale súča, súčasne e, vymeniať si informácie o dobrej úrovni e, ochrany. nuše, tak, ako povedal predseda rady, padlo tu pár otázok a zazneli nejaké nedorozumenia. Niektoré mm, sú zodpovedané v správe sudcu Brugera. No ale treba pochopiť, a prečo máme vlastne dočasnú zmluvu? Už preto, lebo SWIFT e, sa stiahoval a my sme sa ocitli v situácii, e, keď sme nemali regulovaný e, prenos údajov. No a preto komisia a rada rýchlo zareagovali a dosiahli sme nejaké ústupky od USA a vytvorili niektoré veľmi dobré mechanizmy ochrany údajov a rovnako členské krajiny požiadali komisiu o to, aby do toho boli zapojené, aby získali európsky prístup. A myslím, že to je dôležité mať stále na pamäti. Takže toto je, ako som už povedala, dočasná dohoda. Bude sa to ešte zlepšovať a je v záujmoch komisie, tak aj rady, e, zapájať v súlade s Lisabonskou zmluvou do rokovaní o trvalej dohode Európsky parlament. Potrebujeme potrebujeme mm, upraviť otázku výmazu údajov, za uchovávania údajov, e, záruk, e, prístupu k informáciám a tak ďalej. E, pán Lambrinidis sa spýtal, prečo to tak nie je. Nuž, pán Lambrinidis komisia je v úrade 16 hodín a 50 minút. Takže toto je mimoriadne dôležitý mandát, my potrebujeme s novou komisiou o tomto najskôr diskutovať predtým, než sformulujeme plný rokovací mandát. No a skutočne sme veľmi krátko ešte v úrade, a, takže to od nás nežiadajte, prosím. Ale pán Baroso to už povedal veľmi jasne a v liste pánu Buzekovi, že rokujeme a pracujeme na rokovacom mandáte. Čo najskôr to pre, budeme, budeme prezentovať Európskemu parlamentu a zaistíme, aby ste boli informovaní do celého procesu, o celom procese. No a možno by bolo dobrou myšlienkou osunúť hlasovanie. Um, porozprávali by sme sa o mandáte, o rokovacom mandáte, mali by ste časa prečítať si dokumenty, správy. No a komisia je ochotná, ako som už povedala, spolupracovať s vami a s radou na to, aby sme získali oveľa lepšiu trvalú dohodu. Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegyne, kolegovia pravidlo modrej karty nefunguje počas prezentácie eh, rady a komisie. Avšak je to skutočne mimoriadne dôležitá diskusia a rozhodovať budeme zajtra. Takže ak vás môžem požiadať, aj keď to nebude v súlade s pravidlami, dve krátke otázky. A požiadam vás a skutočne krátke pán Šulc a pán Lambrinidis. Dve krátke otázky nič iné, pretože môžeme na túto tému hovoriť ešte dve hodiny. Nož pán predseda, e, vážený pán úradujúci, predseda rady, ja som si veľmi pozorne vypočul vaše slova, tak ako určite všetci ostatní kolegovia a kolegyne. E, vy ste použili vyjadrenie, dajte nám viac času, tak aby sme sa porozprávali s kolegyňami a kolegami na rade. Dajte mi viac času, na to, aby som vám mohol predložiť zlepšenú dohodu. Ja sa vás teda pýtam, že môžem tomu rozumieť tak, že rada netrvá už viac na tomto, na tejto dohode a na hlasovaní o tejto dohode a vy chcete čas na to, aby ste z USA rokovali o novej, zlepšenej dohode. Chápem to správne, že to bolo obsahom vašej výpovede? Ďakujem pekne. Pán Lambrinidis, druhá otázka. Požiadam vás veľmi stručne. No dobre, e, uvedomuje si rada skutočnosť, že SWIFT e, v minulých rokoch e, neposkytoval špecifické údaje, pretože tie nemôže nejak využiť. A vždy to boli balíky údajov a uvedomuje si rada, že kvôli tomu je dohoda medzi USA a EU. E, dohoda medzi EU, medzi USA a SWIFTom o, o, o tom, že zamestnanci SWIFTu sú v USA a kontrolujú údaje a uvedomuje si rada aj to, že dohoda neobsahuje ani tie najmenšie ústupky voči parlamentu. A ak mám pravdu, bude sa rada a komisia zaoberať v rámci mandátu um, otázkou prenosu balíkov údajov? Ďakujem pekne. Dobre, teraz pán predseda. Musíme mu nechať trochu času. Sú to dôležité obchod- odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada ešte raz nástojí na význame toho, aby sa výmena finančných údajov medzi USA a EÚ neprerušila, ale rada si tiež uvedomuje, že kritiky, poznámky od pánov poslancov sa musia zvážiť, pouvažovať sa musí o nich. A preto som požiadal o čas, aby sme urobili túto analýzu so všetkými členskými štátmi, s jednotlivými členskými štátmi o potrebe začleniť tieto úvahy do novej dohody a požiadal som o čas, a myslím, že to je ešte dôležitejšie, aby sme spolu s USA preskúmali možnosť tej vôle, ktorú si myslím, že USA majú, aby do novej dohody začlenili do tej definitívnej dohody veľkú časť tých pripomienok, opatrení či obáv alebo záruk, ktoré Európsky parlament dnes po obede tu vyjadril, teda hľadať v tej novej definitívnej dohode lepšiu rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. A to je vlastne to, o čom hovoríme. A potrebujem čas, aby som preštudoval túto možnosť, aby som sa mohol vrátiť na pôdu Európskeho parlamentu a ešte na plene pred hlasovaním povedať, že mám od USA tento záväzok. My, komisia a rada, máme od USA toto potvrdenie tohto záväzku, že sú ochotní začleniť tieto pripomienky Európskeho parlamentu do novej dohody a myslím, že za tých podmienok by rozprava bola iná než dnes po obede. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Aby sme mali po, politickú rovnováhu, pán Weber a potom pán Denera. Veľmi krátko, prosím. It's an unusual discussion. Je to nezvyčajný typ diskusie, takže z, z pravej strany z politického spektra dve otázky. Som za to zodpovedný, môžete sa uh, e, stiažovať. Myslím si, že je to veľmi e, užitočné a chcem vám poďakovať za túto možnosť. Ak som to dobre pochopil, je to veľmi citlivá otázka, ktorú tu diskutujeme, tak zástupca rady nám nemôže e, zabezpečiť, e, že tá existujúca zmluva vstúpi do platnosti. Teda ak to odsunieme, a s tým súvisí moja ďalšia otázka, môžete nám zabezpečiť, že v priebehu mesiaca bude k dispozícii dlhodobá zmluva, kde budú vyššie štandardy, alebo nám povie rada, že napriek tomu musíme čakať 9 mesiacov až do konca toho obdobia. Be- nepodmienečné uistenie, že to odsunieme, to je veľmi ťažké pre parlament a preto potrebujeme mať jasné podmienky, čo nám ráda dokáže eh, prislúbiť, aby sme umožnili možné eh, odsunutie. Second question. Druhá otázka. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že e, rokovací poriadok parlamentu beriete flexibilne a že umožníte, aby prehovorili dvaja predstavitelia EPP aj socialistov. Moja otázka je nasledujúca, pán predseda rady. Poukázali ste na centrum problému tá väčšina, diskusia väčšina poslancov použili skutočne všetky argumenty a slova. Rešpektujem všetky slova, ale tieto slova a argumenty musia byť odôvodnené, musia byť informačne podložené, dokumentačne podložené so znalosťou kauzy. A mňa veľmi prekvapilo, že tu boli niektoré vyhlásenia, ktoré naznačujú niečo úplne iné a vyzerá to, ako keby nikto neprečítal tú dohodu, ktorú kritizujú, že nikto neprečítal takto text, pretože keby ho boli čítali, tak by nemohli použiť argumenty, ktoré tu použili. Takže, pán predseda, čo ja chcem sa vás pýtať, sa súvi, súvisí s tým, čo sa spýtal kolega Weber a aj pani Henis Plaser a hovorí to vo svojom liste či sú tu okolnosti a taká situácia. Ja som za to, aby e, bola platná dočasná dohoda zároveň prebiehali rokovania o definitívnej dohode, ale pani spravodajkyňa hovorí, môže rada zabezpečiť, že sa v júni predloží e, výboru a na plene v júli definitívny text za účasti e, tohto parlamentu a teda novej dohody. Ďakujem pekne, pán predseda. Páni poslanci žiadajú konkretizáciu časovú aj obsahovú. Pokiaľ ide o čas a termíny, je jasné, že to nie je to isté. E, predložiť tomuto parlamentu základy definitívnej zmluvy, alebo inak povedané, predložiť parlamentu záväzky USA, aby začlenili niektoré z tých vašich pripomienok a poznámok, ktoré tu zazneli. A nie je to isté predložiť toto alebo novú dohodu ak sa ma spýtate, že či o mesiac budeme mať novú dohodu, tak odpoveď jasná nie. Ak sa ma spýtate, že či o niekoľko pár mesiacov môžeme parlamentu predložiť výsledky rokovania z USA za účasti tohto parlamentu, a ja si myslím, že to je podstatné, a výsledok, ktorý by nám umožnil diskutovať to, že skutočne si môžeme myslieť, že definitívna zmluva bude oveľa lepšia než tá súčasná, tak moja odpoveď je áno, myslím, že sme schopní to dosiahnuť. A to je to, o čo vás teraz žiadam. Teda nežiadam alebo nehovorím konkrétne o návrhu pani spravodajkyne, ja som o tomto návrhu tu dnes ani neuvažoval vzhľadom na všeobecnú atmosféru a vzhľadom na vystúpenia poslancov, pokiaľ ide o podpus dočasnej zmluvy. Vzhľadom na túto situáciu a okolnosti je podľa mňa realistickejšie, aby som žiadal od parlamentu, aby Napríklad do troch mesiacov sme predložili znovu na diskusiu tomuto parlamentu základy dohody z USA, alebo lepšie povedané prvky, ktoré USA, EU, komisia, parlament aj rada e, e, si myslia, že treba začleniť do novej dohody. Myslím, že za tých podmienok by e, rozprava, ktorú sme mali dnes, bola radikálne iná. Ďakujem veľmi pekne. No a posledné slovo diskusii pani spravodajkyňa Želín Enis Plaschert. Nech sa páči. Už ďakujem, pán predseda. Mnohé tu zaznelo, dovolte mi povedať. A, a povedať pánovi Busutilovi, že tým, že nedáme súhlas dočasnej dohode, bezpečnosti európskych občanov ničím nijak neutrpí a myslím, že je neferové um, používať toto ako argument. Ďalšie právne, uh, právne nástroje budeme mať uh, k dispozícii pre cieľenú výmenu u uh, údajov. Ako povedal Claude Moraes, um, tak s tým súhlasím. No a čo sa týka toho listu, oceňujeme ho, ale hovoriť, že zohľadnia sa názory parlamentu a bude sa na nich reagovať, tak to je trochu slabé a nekonkrétne. A rovnako sa tam hovorí, že e, s ohľadom len pod podmienkou, že dočasná dohoda bude platiť. Ale to je vydieranie. E, bohužiaľ, už som trochu nervózna z toho. E, TFTP nie je a nemôže byť považované za za to, že v súlade eh, s tradíciami Európy o eh, občianských slobodách. To už som povedala a opätovne to eh, hovorím. Je jasné a musím to tiež povedať. Nikto nespochybňuje potrebu silnej a neustálej spolupráce medzi EÚ a USA, aj keď, aj keď EÚ a členské štáty musia byť silné pri stanovovaní si cieľov a v, tejto ohľade, v tomto ohľade Rada a parlament zatiaľ nemajú rovnaké stanovisko. Nož a na záver dovolte mi zdôrazniť, je to európskej zodpovednosti. Európs, treba nájsť európske európske riešenie. Belgicko a Holandsko e, nemôžu ostať e, osamotené. No a Vážený pán predseda, vy ste videli tie záruky, ktoré som eh, žiadala, bude to veľmi, bolo to veľmi eh, vágne, avšak svoje požiadavky eh, vznesiem ešte na konferencii predsedov, ktorá zasadne dnes povede. Ďakujem pekne. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu, bola mimoriadne dôležitá. Nepodarilo sa nám dodržať časť. Máme meškanie približne 40 minút, ale bolo to nevyhnutné. Hlasovanie prebehne zajtra o 12.00. Ďakujem veľmi pekne a končím tento bod programu.